session, I have to make... Predtým, ako začneme hlasovať, mám dva oznamy. A chcela by som vás poprosiť o, chvíľku pozornosti. Prvé oznámenie sa týka tajvanského zametrasenia. Pri otvorení tejto plenárnej schôdze chcem ohlásiť, že sme myšlienkami pri obetiach tohto silného zametrasenia na Tajvane včera, pričom niektoré z obetí sú stále nezvestné. Chceme zaželať obetiam, ich rodinným príslušníkom a tiež pracovníkom záchranných služieb e, veľa síly. Ešte stále prebiehajú záchranné akcie po tejto hroznej prírodnej katastrofe. Ďalšie oznámenie. Francúzske orgány